uznesenia. Hlasovanie o nich sa uskutoční hneď po tejto rozprave, po poludňajších blokov. Teraz nasleduje e, diskusia k Bahrajnu, pokiaľ ide hlavne o prípady Nabíla Rajaba, Abduláhiho al khajavu a Ibrahima Šarifa. Začne e, ako prvý kolega Kelam. Čo potrebujeme v tomto prípade? No už tak to je konštruktívne vyvážený prístup, ktorý spája kritiku s povzbudením. Je tu množstvo dôvodov na znepokojenie, pokiaľ ide o právny štát v Bahrajne, e, vzhľadom na posledné, posledný rok plný demonstrácií. Dnes jasne žiadame o prepustenie viacerých e, väzňov svedomia, hlavne spomínaných pánov Rajaba al-Khawaja a Šarifa. Sú tu tiež povzbudivé signály, že bahrajnská vláda e, chce robiť reformy po e, nezávislej vyšetrovacej komisii a jej zisteniach v Bahrajne. Tiež povzbudzujeme krajinu v rozvíjaní trestného zákonníka, e, súdnictva a sú tu tiež je tu dialog smerujúci k národnému konsenzu. Takže naozaj sa snažíme monitorovať situáciu, vyjadrovať chceme i kritiku, ale chceme e, orgány v Bahrajne povzbudzovať v pokračovaní v reformách. Ďakujeme kolegovi Kelamovi a teraz kolega Fan Orden. Ďakujem, vítam vyvážené poznámky e, kolegu e, Kelama. Všeobecná poznámka, nuž samozrejme treba bojovať za úprimné ľudské práva a musíme i ďalších poslať na cestu reforiem, ale tiež treba uznať reality v každej konkrétnej situácie, e, extrémistické prvky, zasahovanie vonkajších krajín, čo môže všetko destabilizovať režim. A samozrejme potrebu právneho štátu a poriadku. To samé však nie je e, ospravedlním svojvoľných uväznení. Bahrajn je krajinou, ktorá je dlhodobým spojencom západu, pokiaľ ide e, hlavne o moju domovskú krajinu. Na základe iniciatívy e, e, korun, e, korunného princa, princa je tu naozaj e, komplexná snaha o reformy smerom k stabilite. Všetci politici s dobrou vôľou v Bahrajne bez ohľadu na politické smerovanie by sa mali konštruktívne zapájať do národného politického dialogu a zo svojej strany bahrajnské orgány by mali ukázať zhovievavosť. Ďakujem. Pán Van Orden, povolíte doplňujúcu otázku pani kolegyni Šáke. Nech sa páči. Ďakujem. Potešilo ma, že pán Van Orden ste povedali, že vás e, trápi zasahovanie zvonka, e, ako je zo Saudskej Arábie a Ireny. Ale naša skupina e, navrhla odkaz na tento obavy v uznesení, ale vaša skupina, ako aj APP, ktoré takýto odkaz nechceli. Treba ale vnímať širší kontext na Blízkom východe, aby sme videli a riešili problémy v Bahrajne a verili, že ich vieme prekonať. Máme tu najhoršie možné krízy. Súhlasíte, že je to naozaj problém, ktorý nás má zamestnávať? Ako pani Šáke veľmi dobre vie, neodkazoval som na e, Saudskú Arábiu. Saudská Arábia je spojencom režimu. Ja som hovoril o zasahovaní z krajiny na druhej strane Perského zálivu. E, spomínaný Irán. Ďakujeme kolega pán Orden. A teraz na dve minúty pani De Kaiser. Ďakujem, pán predseda. Uznesenia zo štvrtka po obedia nemôžu byť kontraproduktívne, hlavne v prípade krajiny, ako je Bahrajn, kde od arabskej jary sa sú v stretoch e, sunitia šíti, takže ja nebudem hovoriť tak o svojvoľne zadržaných politických väzňoch, ktorých treba oslobodiť, ale budem hovoriť o zmierovacích pokusoch korunného princa E, blíži sa tretie výročie povstania v Bahrajne a e, to, tie represálie sa e, nezmenšili. Mnohí medzinárodní aktéry volajú po viac demokracie a otvorení, ale 15. januára korunný princ spravil krok vpred, začal dialog o konsenze a prišli rôzne ďalšie pozitívne signály, napríklad vytvorenie postu ombudsmana alebo vyšetrovacieho, vyšetrovacej kancelárie a taktiež e, úradu pre e, prípady mučenia aj trestný zákonník a právne postupy by mali byť zreformované čoskoro. Ide to správnym smerom, ale to by mohla byť iba dymová clona na e, ukludnenie medzinárodného spoločenstva a preto veľmi pozorne budeme sledovať vývoj v tejto krajine a budeme podporovať e, reformátorov, ktorí chcú mieru milovne túto krajinu zreformovať. Ďakujem pekne, pani Dekajzer. A teraz na dve minúty pani Veržia. Bahrajn naďalej trpí kvôli intenzívnym repres- represáliám Tri roky sa už akákoľvek opozícia umlčiava, či už znútra alebo zvonku. Všetci to vieme, poznáme, o čo ide v tejto oblasti, vieme, ktorí idú vpred, ktorí vzad, ktorí stagnujú a ktorým to vyhovuje. A taktiež vieme, a aké sa využívajú instrumentalizácie, teda že ide iba o konflikt medzi sunitmi a e, šítmi. E, Bahrajn je akousi obeťou arabskej jary a vieme, Eh, ako dopadla eh, arabská jar v Bahrajne eh, kvôli Saudskej Arábii, ale krajina má nárok na demokraciu a spravodlivosť a odvaha obyvateľstva si zaslúži obdiv. Bahrajn ne, sa netvári iba, že re, realizuje reformy, ale ich aj naozaj robí. Národný dialog sa tvári, že dialoguje s opozíciou, ale sú väčšinou vo väzení 3 tisíc e, takýchto väzňov pre 600 e, tisíc obyvateľov. Premiér e, Stríko kráľa už 50 rokov vládne. Práca pre novinárov je skoro znemožnená. Taktiež sa tu cenzuruje internet a samozrejme chcem hovoriť aj o Nabilovi Radžabovi a aj Abdullah Tuvi al khavadžovi ktorý bol odsudený na celoživotné väzenie. Máme spoluprácu s krajinami Perského zálivu, ale nič sa tam nehovorí o ľudských právach a demokracii, to hovorí sama za seba. E, Bahrain vo veľkom nakupuje e, zbranie hlavne v posledných mesiacoch a to je tiež veľa vravné. Ďakujem pekne, pani Veržia. Teraz pani Šáke na dve minúty. Much, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Porušovania ľudských práv v Bahrajne to nemôže byť zatienené nejakými reklamnými kampaňami e, na CNN ak sa niekto pozrie zbližšia na Bahrajn, tak si uvedomí, že je hamba, že kráľovská rodina ani vláda e, nedokázali vyriešiť e, ľudskoprávnu otázku. A myslím si, že nepotrebujú zasahovanie Sáudskej Arábie alebo Iránu do vnútorných záležitostí. Treba e, realizovať odporúčania Bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie. Aj iné reformy sú potrebné. E, sú tu nutené zmiznutia a taktiež by sa nemali využívať mimoriadne vojenské súdy. E, lekári taktiež e, nemôžu e, byť blokovaní vo, vo, vo svojej práci. A taktiež otázka mládeže. Tu treba rešpektovať dohovor o právach dieťaťa, pretože e, Bahrajn ju podpísal a taktiež chceme e, moratórium na trest smrti. Hlavní ľudskoprávni aktive, aktivisti ako Al-Khawadja, ako aj jeho dcera ešte nie sú na slobode, ani Nabil Rajab alebo Ibrahim Sharif. Ešte raz žiadame, aby všetci politickí väzni a ľudskoprávni aktivisti boli oslobodení. A na záver optimistickejšie dúfam, že Liga arabských štátov vytvorí e, v Maname Arabský súdny dvor pre ľudské práva, čo by prispelo k zaručeniu ľudských práv Bahrajne a v celej oblasti, pretože e, je smutné pozerať sa na Blízky východ a dúfame, že aspoň tie problémy, ktoré sa v Bahrajne dajú vyriešiť, sa raz a navždy vyriešia. Takže tie ambície na medzinárodnej scéne nie sú len ekonomické alebo strategické, ale ide o to, aby boli zaručené práva a šance obyvateľom Bahrajnu. A ja dúfam, že sa čoskoro budem môcť dostať do tejto krajiny bez toho, aby mi boli odmietnuté víza. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Šáke. A ešte posledný e, autor, pán Šliter. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že je dobré podporovať e, Saudskú Arábiu alebo Irán v tom, aby sa nemiešali do vnútorných záležitostí Bahrajnu, ale myslím, že ani my by sme sa potom nemali miešať do vnútorných záležitostí prostredníctvom vývozných opatrení alebo odsudzovaním alebo príjmaním nejakého správania. E, nemali by sme prispievať takto k eskalácii konfliktu bezpečnosť Bahrajnu nie je ohrozená internetom. Aktivisti eh, sú, chcú iba využiť správo mm, slobodne sa vyjadrovať. Ani oni neohrezujú bezpečnosť Bahrajnu. Skôr e, ozbrojení eh, predstavitelia e, kráľovskej rodiny. Zdá sa, že oni bránia otvorenému dialogu a demokracii. Ale táto demokracia je ohrozená aj tým, že stále je možný trest smrti a taktiež to, že ešte stále môžu fungovať zvláštne vojenské súdy. To ohrozuje budúcnosť Bahrajnu. Treba obrátiť e, stranu E, treba nový systém a nie zatýkať tých, ktorí kritizujú systém. Ďakujem pekne, kolega Sliter, ktorá je rečníci mene politických skupín a na jednu minútu dostáva slovo kolegyňa Korola. Ďakujem pekne, predseda. My sme sa zaoberali situáciou v Bahrajne pri viacerých príležitostiach a robíme tak zbytočne. No a rád by som poukázal na niektoré otázky porušovania slobody vyjadrenia na 65. mieste, čo sa týka štatistík o slobode tlače. 44 novinárov a 22 členov príslušníkov médií bola zabranená, zabranená v činnosti, rovnako sa nemôžu používať sociálne médiá. Ľudia na 5 rokov môže byť eh, uväznený, alebo dostať pokutu 5000 eur. Po nezávislom vyšetrovaní bolo prísľubené konanie a ešte treba mnohé zlepšiť. Súdy nerešpektujú základné ľudské práva. Dúfam, že situácia zmení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Korhola. Nasleduje kolega Repo. Otázka. Situácia eh, v oblasti ľudských práv Bahrane je skutočne eh, ponurá. Eh, komisia či policia vytvára, využíva všetky prostriedky spoločnej demonstrácii a slobody práve mnohí členskí aktivisti, aktivisti obovníci a ľudské práva boli odsudené na obdobie využívania sociálnych médií pre slobodu prejavu a ľudské práva. Malo byť umožnené Všetky v Bahrajne. Európska únia a jej členské štáty mali podporiť Bahrajn pri zlepšovaní ľudskoprávnej situácie. Čovanie vôle ľudu a skutočný dialog je absolútne nevyhnutný. Európska únia mala zasiahnuť veľmi jasne Bahrajne tak, aby tí, ktorí sú v Bahrajne uväznení a bez svedomia, boli čo najrychlejšie prepustení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Repo. Na jednu minútu kolega Poselb. Pán predseda, ja hovorím aj v mene moje kolegyne Niebler, predsedničky našej delegácie pre eh, vzťahy s krajinami Perského zálivu, situáciu v Bahrane. Vnímame sa obávami, bojujeme za ľudské práva a žiadame v týchto troch konkrétnych prípadoch, aby eh, orgány začali konať. Na druhej strane však nemôžeme diskutovať tak jednostranne, ako to niektorí urobili. Môj prvý rozhovor s vládcom Bahrajne čo skutočne pred 30 rokmi. Už vtedy a tam sa naražali tie tektonické dosky, suniti a šíti, iránska nadvláda a na územné nároky, tie existujú stále ešte dnes. No a Bahrajn je, v Bahrajne prebieha e, náboženský dialog a ďalšie tendencie zohráva, krajina zohráva pozitívnu úlohu v regióne. A preto treba bojovať energicky za ľudské práva, ako to robíme, ale aj jasne povedať, že reformu a mierové snahy v krajine podporujeme, že sme za súdny dvor a za vyrovnanie. Ďakujem. Ďakujem kolega Posel a nasleduje kolegyňa Geringer de Odenberg. Ďakujem pekne, predseda. Porušovanie ľudských práv v Bahrajne e, spôsobuje veľké obavy medzinárodnej verejnej mienke bahrajnské orgány jej otvorenie ignorujú základné slobody občanov, občanov ako slobodu zhromažďovania, slobodu tlače a slobodu na protesty. Všia príslušníci verejnosti zastávajú obyťami zatýkaní a medzi nich patrí Nabil Rahab, Najab, ktorý bol ktorý je uväznený už viac ako dva roky, Abdullah Hadi al-Kahavadža a je odsudený na doživote za svoje aktivity v oblasti ľudských práv a potom Ibrahim Šarif, známy predstaviteľ opozície, za účasť na mierových demonstráciách roku 2011. Títo ľudia, medzi mnohými inými, sú obeťami tajných súdov s obeťami vymyslených, obvinení a mučenia. Je nehnutné odsúdiť takúto politiku bahrajnských orgánov treba implementovať správu 2011 nezávislého vyšetrovacieho výboru v Bahrajne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Geringer de Odenberg. Keď si aj preskočíme, nikto sa neprihlásil a preto slovo dostane aj komisár Fila, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Dámy a páni, Dovolte mi na úvod zdôrazniť, že vysoká predstaviteľka a podpredsednička komisie veľmi pozorne sleduje situáciu v Bahrajne Európska únia. Spolupracuje s miestnymi orgánmi na najvyššej úrovni, ako aj so všetkými aktérmi spoločnosti, občianskej spoločnosti v Bahrajne o no, nepokojov v roku 2011. Vysoká predstaviteľka víta správy, že korunný princ Bahrajnu na žiadosť kráľa Hamada usporiadal debaty s účastníkmi širokého konsenzu a no. Ali Salman poprvýkrát od udalostí z februára roku 2011. Keďže alebo nad tomto mieste, v tomto momente myslím, že konzultácie, ktoré odtedy prebiehajú, majú potenciál tvoriť podmienky na dlhodobé zlepšenie situácie v Bahrajne. Ešte raz sa vyzývam všetky strany, aby sa držali násilnosti a spolupracovali na zmierení. Neustále za ostatné 3 roky opakujeme, že Proces zmierenia si vyžaduje moderáciu a budovanie dôvery na všetkých stranách, rátanie prepustenia zatknutých v kontexte mierových politických aktivít na prekonanie hlbokej polarizácie bahraňskej spoločnosti. Milený predstaviteľ EÚ pre ľudské práva Stavros Lambrinidis návštevu Bahrajn minulý jún dostal príležitosť navštíviť niektorých väzňov, politických väzňov a my budeme naďalej skomonitorovať monitorovať. Je v týchto otázkach Európska únia víta pozitívne kroky, ktoré prijali, prijali bahrajnské orgány. Porúčanie nezávislého vyšetrovacieho výboru Bahrajnu tak zlepšili situáciu ľudských právach, ale ešte stále treba mnohé urobiť a my budeme e, pokračovať a budeme pozbudzovať Bahrajn, aby v plnej miere implementoval periodickú revíziu a odporúčania ICI a, a poskytneme prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa a tiež budeme naďalej spolupracovať s orgánmi boja proti bestretnosti, a za zodpovednosť. Čo vieme, že ombudsman ako aj štátny prokurátor, ako aj výbor pre väznených a zadržaných a Národný inštitút pre ľudské práva mali zohrávať dôležitú a aktívnu úlohu v tomto ohľade a to plnení svojho mandátu, plnenie nezávislosti tejto inštitúcie musia priniesť konkrétne výsledky, aby získali dôveru verejnosti. Tiež myslíme, že návšteva pána Juana Mendeza, osobitného spravodajcu OSM pre mučenie, ďalšie neludské, ponižujúce zaobchádzanie alebo tresty. To bude dôležitý signál, meranie pokroku, ktorý bol dosiahnutý. A na záver, rád by som chcel ďakovať príspevkom delegácie Európskeho parlamentu presne aj sa krajinami Arabského polostrova a ďakujem za ich snahy pri angažovaní EÚ na Ponci. Bahrain, ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, pán komisár. Na záver tejto rozpravy sme dostali doručených 6 eh, žiadostí po uznesenie. Končím tým rozpravu a hlasovanie sa uskutoční hneď následne. Začíname s hlasovaním. Najprv k situácii v Thajsku, kde hlasujeme iba jedenkrát o spoločnom uznesení piatich frakcií. Nemáme tu pozmeňujúce návrhy. Hneď hlasujeme o záverečnom hlasovaní. Kto je za? Kto je proti? <clears throat> Zdržal